apologies for this delay. Um, some of... Prepačte za oneskorenie. Niektorí by ste možno preferovali, keby sme začali bez socialistov, ale socialisti sú našimi členmi a majú schôdzu v inej budove, takže počkáme na nich ešte minútku. Dúfam, že so mnou budete rovnako trpezliví. Okay, I think we've waited long... Takže myslím, že sme čakali dosť dlho. Musíme začať. Ja predsedám, vzhľadom na to, že som v tomto výbore parlamentu e, najstarším poslancom, nie že by som bol úplne najstarší, som funkčne najstarší poslanec. Dovolte mi, aby som vás upovedomil o dôvode, tohto zasadnutia budeme voliť predsedníctvo, znamená predsedu a podpredsedov podľa pravidla 191. Toľko na úvod. Máme prosím nejakú nomináciu na predsedu výboru. Nech sa vám páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem pána Wolfa Klenca menovať, nominovať do tejto funkcie. Pán Wolf Klenc bol nominovaný. Máme ešte prosím nejaké ďalšie návrhy? Nie. Pán Klenc, súhlasíte s touto nomináciou na predsedu výboru? Áno, súhlasím, výborne. V tom prípade aklamačne. Takže boli ste aklamačne zvolení za predsedu tohto výboru. Nech sa páči, môžete prísť sem za predsednícky stôl a prevziať predsedanie. Liebe Kollegen, meine Damen und Herren. Kolegyne, kolegovia. Prejdeme teraz k voľbe štyroch podpredsedov. V prvom rade otázka na pána Bonsignoreho zástupcu EPP. Koho prosím vy navrhujete za svoju politickú skupinu? Grazie, presidente. E il mio gruppo... Ďakujem, pán predseda. Moja politická skupina navrhuje pani kolegyňu Ivanovu. Apparently the, uh, it didn't work. Takže ste ochotná prevziať túto nomináciu, prijať túto nomináciu? Sú tu prosím nejakí ďalší kandidáti? Vydali ste vyhlásenie o vašich finančných záujmoch, prosím, riadne? Áno. Dobre. Tak by som znavrhoval znova, aby sme pani Ivanovu schválili v tejto funkcii podpredsedničky aklamačne. So, congratulations, Mrs. Gratulujeme pani Ivanova, ste teda prvou podpredsedničkou a poprosím vás, aby ste si sadli po mojej lavici. We come now to... Uh, Pokračujeme voľbou druhého podpredsedu Stephen Hughes. Vy budete nominovať kandidáta za socialistov a demokratov. Ďakujem, pán predseda. Pani Jakonsari, to je moja nominácia. Oh, there you are. <laughs> She, yes. Nech sa páči. Poprosím vás, ste ochotná akceptovať nomináciu? Tiež ste riadne vyhlasili vaše finančné záujmy. Áno, výborne. Prosím, je tu nejaký iný kandidát? Nikto sa nehlási. Takže znova prosím aklamačne potvrdiť. So, congratulations, you are now the second vice chair. Gratulujem, takže ste druhou podpredsedničkou. a pevne verím, že sa v priebehu našej práce naučím riadne vyslovovať vaše mena. Teraz sa dostávame k nominácii tretieho podpredsedu. Sven Gigol, nech sa páči. Pascal Kang Kanfan, to je môj nominant, ktorý podľa mňa výborne prispieje k práci tohto výboru. Takže pán Kanfan, um, akceptujete túto nomináciu? Tiež ste vaše finančné záujmy riadne deklarovali. Sú prosím nejakí iní kandidáti? Nie. Takže znova potvrdenie vo funkcii aklamačne poprosím. Takže Pascal Kamfan je tretím podpredsedom a teraz posledná štvrtá funkcia podpredsedu Nikolaos Čuntis bude nominovať. Ďakujem pekne. Portas je antiprojedro. Chcem vám zablahoželať. Eh, K... Eh, je vedľa vás. Eh, chcem vás poprosiť, či ste pripravení akceptovať túto nomináciu. Áno, eh, a moje finančné záujmy som príslušne deklaroval. Takže aklamačne poprosím všetkých, aby sme potvrdili túto nomináciu štvrtého podpredsedu tohto výboru. Ďakujem. Ja, ja, že toto je skôr formálnejšie stretnutie, kde chceme si vytvoriť organizačnú štruktúru a chcem využiť túto príležitosť na to, aby som vám všetkým poďakoval za to, že ste ma akceptovali vo funkcii predsedu. Urobím maximum preto, aby spoločne s pomocou štyroch podpredsedov a koordinátorov, tieňových spravodajcov a podobne, aby sme tento výbor urobili úspešným. Dovolte mi ešte povedať, že k prvé stretnutie koordinátorov sa uskutoční e, na budúci pondelok v Štrasburgu od pol šiestej do pol siedmej e, po, po obede. Takže všetky politické skupiny prosím zabezpečte, aby ste mm, na čas e, nominovali svojich koordinátorov a aby toto prvé stretnutie mohlo sa uskutočniť. Tam budeme hovoriť e, o pracovnom programe a ďalších krokoch. No a prvé e, také mm, plnoprávne stretnutie tohto výboru sa uskutoční 4. novembra o 10. ráno do 12.30. Takže toľko k programu. No a mm, požiadali ma, aby som urobil prehlásenie, že dnes je otvorené stretnutie koordinátorov EKON Charles McCreevy začne o 11. v ASP, teda v tej ďalšej budove na, tretej pos- na treťom poschodí 3E2. Teda ktokoľvek sa chce z vás zúčastniť na tomto otvorenom stretnutí koordinátorov s komisárom McCreevym, tak e, je, je vítaný. Ďakujem a dovidenia. Sorry. Sorry. I, I have, I've just been signaled that Robert... Signalizujú mi, že ešte náš kolega Robert Goebbels by sa chcel ujať slova. Má samozrejme na to právo. Euh, euh, Rád by som vám, pán predseda, zablahoželal menovaniu vašich podpredsedov a k vášmu menovaniu, ale na programe máme ešte bod číslo 5 a to je bod rôzne. A ja si myslím, že by sme mali predsa len venovať e, toto prvé stretnutie tohto špeciálneho výboru na reflexii o pracovnom programe. E, v tejto inštitúcii máme úžasnú administratívu, ktorá vždy všetko pripraví a pod tlakom tejto administratívy už máme dokumenty, ktoré boli distribuované a vaše meno je tam už ako meno predsedu. Predtým, ako ste boli zvolení, blahoželám. Ale predovšetkým teda máme pracovný program na ďalšie mesiace. Je špecifický, tento program je indikatívny určený na to, aby sa uľahčila práca koordinátorov. Dúfam, že už sa nepíše konečná správa nášho výboru, nášho špeciálneho výboru. No a tu by som chcel v mene mojej skupiny podotknúť, že je nevyhnutné hĺbkovo sa zamyslieť eh, ohľadom orientácie ktorými chceme ísť v tomto pracovnom výbore. Mám 10-ročnú skúsenosť e, práce v parlamente. Bol som súčasťou štyroch špeciálnych výborov, e, jednému som predsedal a viem teda, ako funguje táto inštitúcia a najväčšie riziko, ktoré na nás číha, je, že vypracujeme úžasnú správu, ktorá pôjde priamo do koša. Správa o hospodárskej, finančnej a sociálnej kríze. Takýchto správ sú desiatky a desiatky. Ak chceme urobiť niečo iné, niečo užitočné, tak musíme e, vyvodiť závery, ktoré budú súčasťou legislatívnej práce Európskeho parlamentu. My sme zákonodarcom a toto je naša sila. No z tohto dôvodu si dovolím navrhnúť osobne vám navrhnúť, aby sme sa možno zamysleli nad iným spôsobom organizácie našej práce. Ehm, samozrejme, že budeme mať e, spravodajkyňu, ktorá je veľmi kompetentná, budeme mať ďalších kolegov, ktorí predložia e, tiež veľmi kompetentné návrhy pravdepodobne, ale ak chceme skutočne E, dosiahnuť to, že naše návrhy pôjdu nad rámec tejto inštitúcie, tak pýtam sa, či by nebolo užitočné pri, pridružiť e, k našej práci e, nejakých vysokých predstaviteľov univerzít. Americký kongres, pripomínam, asi pred desiatimi rokmi tiež vytvoril špeciálny výbor, týkal sa Senátu, a mm, snemovne zástupcov a pridružil tam vedcov k svojej práci a výsledkom toho bola Melcová správa, ktorá má svetový dopad a všetky finančné medzinárodné inštitúcie museli brať do úvahy túto správu, pretože sa neobmedzuje len na správu vypracovanú politikmi. Ja som politikom, takže nepohrdám politikmi, ale viem, že návrhy z našej strany by sa mohli prípadne zaradiť do bezvýznamnej práce v prípade, že to neurobíme nejakým iným spôsobom. Ja teraz nečakám odpoveď od vás, pán predseda, na, túto, e, na tento námet, ale mohli by ste diskutovať s predsedníctvom a s koordinátormi ako člen nášho výboru e, navrhujem, aby sme pridružili dvoch, troch predstaviteľov e, akademickej obce k našej práci. Ďakujem pekne, pán Goebbels, za to, čo ste povedali, za tie podnety a komentáre. Chcem vás ubezpečiť, že skutočne sa chceme snažiť o to, sme do našej práce zapojili všetkých tých, ktorí budú nápomocní pri tom, aby naša práca priniesla výsledok, taký, ktorý bude uznaný. Nejde o to, aby sme pracovali nejakú správu, ktorá potom zmizne v zásuvkách a nebude mať žiaden účinok. Tento osobitný výbor vznikol ako osobitný výbor práve preto, lebo prekračuje rámec existujúcich výborov EMPL, ECON a tak ďalej. Zasahuje nad rámec týchto špecifických úloh, ktoré majú existujúce výbory. A preto sme vytvorili tento osobitný výbor. Áno, plne s vami súhlasím. Musíme sa postarať o to, aby sme mohli využiť tých najlepších z najlepších, aby sme naozaj našli riešenia, riešenia na otázky, ktorými sa tu zaoberáme. To, čo bolo doposiaľ vypracované, je indikatívny program, teda návrh, ktorý potom v diskusiách s koordinátormi, so spravodajkou, spravodajkyňou a spravodajcami e, bude potom doplnené a zmenené. Vidím, že sa hlási niekto ďalšie slovo. Pán Moris, nech sa páči. Borgesio, ja. Pán Borgesio, pardon. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, že postrehy pána kolegu e, Goebbelsa beriem vážne a chcel by som členov predsedníctva a upozorniť na nevyhnutnosť toho, respektíve aj príležitosť spočívajúcu v tom, že by sme tu zapojili e, akademikov. Treba mať na mysli aj to, že málo akademikov túto krízu predpovedalo z akademických rov. Ďakujeme vám. Grazie, presidente. Anch'io mi... Buon Ďakujem, pán eh, predseda. To, čo povedal luxemburský kolega, beriem veľmi vážne. To, čo potrebujeme, je naozaj veľký, eh, veľká podpora z, eh, zvonka. Máme tu pracovníkov parlamentu, zamestnancov, mnohých e, odborníkov, ale toto je osobitne zložitá kríza a preto to z vlastných prostriedkov asi nezvládneme. Máme tu celosvetovú e, krízu, krízu e, finančnú, pracovnú a keď chceme pokračovať v práci, musíme si uvedomiť, že na nás bude pozerať celý svet. A moja obava je dnes tá, že v týchto časoch e, sa mnohé e, zamlčuje a to je veľké riziko. Mali by sme všetko odkryť a ukázať, čo e, sa deje v pozadí. Na to potom potrebujeme všetky možnosti podpory zo všetkých strán, aby sme našli potrebnú pracovnú metódu. Ďakujem teraz Ole Schmidt. Ďakujem, pán predseda. Určite vás neprekvapuje, že skupina ALDE e, vás v každom vašom kroku plne podporuje. Nesúhlasím ale s, s kolegom Goebbelsom E, mojim priateľom, mimochodom. nemalo by si preháňať, e, Robert. Nie, mnoho prác, ktoré sme spolu realizovali, malo úspech. Množstvo našich e, správ, no neviem, či to bolo prekladom, hovoríš, že skončilo, skončilo v odpade. Ja s tým nesúhlasím. Urobili sme mnoho dobrej práce, boli sme naozaj popredí zložitých e, legislatívnych návrhov. No, asi sa mýlil preklad. Chcel by som povedať, že by sme mohli počkať do pondelka. E, a počkať v detálne na to, čo, čo nás čaká v budúcich mesiacoch. Hm? Pani Ulskop. Eh, jag talar svenska. Eh. Ďakujem. Chcela by som poblahoželať predsedajúcemu k jeho vymenovaniu. A ako už v úvode predseda povedal, sú tu veľké očakávania smerom k nám a k našej práci a myslím si, že náš výbor čoskoro musí predložiť kvalitný návrh. Je tomu však súčasne aj tak, že stály výbor v parlamente, alebo teda všetky e, stále výbory, sa s touto témou aj tiež zaoberajú a musíme s nimi teda spolupracovať. Často ide aj v týchto výboroch o otázky finančné a hospodárske, o krízu v sektore e, v zamestnanosti, metodické e, otázky a veľmi často tu e, chýbajú dlhodobé metódy na prácu. Často ide aj o sociálne otázky. My by sme naozaj mali spoločne sa snažiť o vypracovanie čohosi a mali by sme tiež z tohto pohľadu osvetliť tento problém a neobmedziť sa len na hospodárske otázky. Ähm, Ak dovolíte, povedím jedno, poviem jedno. Je to už vlastne prvá výmena názorov o našom výbore, o jeho funkcii a práci. A ja som z toho vyrozumel, že naozaj je tu obrovský záujem na aktívnej spolupráci. Toto ma naozaj veľmi teší. Je to mimoriadne pozitívne zistenie a naozaj si môžete byť istí, že všetci dostanete príležitosť vniesť do našich prác vaše predstavy. Dnes však budem musieť obmedziť tie vaše príspevky na minútku, minútu a pol. V opačnom prípade Mm, nebudem mať možnosť udržať nám pridelený čas. Mám tu ešte niekoľko prihlášok do diskusie. Sven Gigold, Pervanš Beres, Pascal Konfin, pán Portáš, pán Kanál, Vicky Ford a pán kolega Paška sa ešte prihlásil. To všetkým chcem dať slovo. Aj pán Tomás Mann ešte a tým chcem uzavrieť zoznam rečníkov na dnešok, lebo neskončím ani do 11. Takže ďalší kandidát, pán Gigold, nech sa páči. Áno, budem stručný. Myslím si, že náš luxemburský kolega, pán Goebbels, prišiel s veľmi konštruktívnym príspevkom. Povedal, že by malo byť v našom spoločnom záujme zvýšiť profil tohto výboru, profilovať ho čo možno najvyššie. A je naozaj jasné, že by to pomohlo, keby sme tu mali nejakých kľúčových expertov k daným otázkam. Samozrejme, musíme zohľadniť pluralitu názorov na ekonomické otázky a na krízu. Ale bolo by dobre, keby takíto experti spolupracovali s našim výborom. To by e, zvýšilo profil tohto výboru, jeho váhu. Takže naozaj vynikajúci návrh, ktorý podporujeme. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Blahoželám vám k vášmu menovaniu a je pre mňa potešením pracovať s vami v tejto vašej funkcii predsedu výboru. Povedali ste, že máme príležitosť na výmenu názorov v rámci prípravy našej práce tohto ustanovujúceho e, zhromaždenia. Mm, no a myslím si, že dynamika mandátu, ktorý nám bol zverený, musí byť e, preskúmaná. Teším sa tomu. Je zásadné, aby sme to urobili predtým, ako začneme pracovať. Chcela by som, chcela by som tiež, a neoficiálne som vám o tom už hovorila, chcela by som podporiť tento návrh aby sme mali taký stály vedecký výbor nad rámec e, teda to, čo máme v rámci tých štúdií, ktoré zadávame. Mohli by sme mať tiež expertnú skupinu predstaviteľov akademickej obce e, vo formáte, ktorý si určíme, čo by nám umožnilo zabezpečiť e, kvalitu a hĺbkovosť našich analýz, aby sme mali takúto extertnú pomoc. Je to trošku odlišný postup ako ten, ktorý zvyčajne máme v stálych výboroch legislatívnej práce, ale sme v osobitnej situácii. Ide o špeciálny výbor. E, v princípe táto správa bude prierezová e, celým životom tohto výboru a tento vedecký výbor, ktorý nás bude sprevádzať, to sa mi zdá ako dobrá myšlienka a bude predstavovať e, súčasť, ktorá bude transparentná, budeme rešpektovať všetky pravidlá tohto parlamentu. Toto sa mi zdá veľmi užitočné. Merci, Pervanche, comme si... Ďakujem, eh, Ako veľmi často predtým, tvoje návrhy sú veľmi užitočné, takže ja si myslím, že skutočne sa nám podarí dohodnúť sa eh, k tomu, čo si povedala ty a aj Robert a tiež si myslím, že Roll Schmidt e, e, zle rozumel tomuto návrhu e, alebo zle, zle ho počul. Konfa? Oui, Áno, dve krátke pripomienky. Spôsob, akým sa zdá, že sa vytvorí práca, je vlastne odzrkadlením e, financií, makroekonomiky a potom sociálnej oblasti. Toto robíme často a ja podporujem príspevky, ktoré odzneli, ktoré predstavujú e, to, že tento tento špeciálny výbor má urobiť niečo iné ako bežné výbory, teda mm, finančná kríza e, znamená, že nemôžeme sa venovať len finančnému sektoru, investičným bankám e, alebo centrálnym bankám. Musíme mať taký, takú prierezovú prácu. Sociológovia musí, musia sa vyjadriť k financiám a podobne. Musia to byť špecialisti na životné prostredie, ktorí sa e, vyjadria k napríklad nerovnostiam. Čiže takto musí byť naša práca, e, naša práca špecifikovaná. Ďakujem pekne. Myslím si, že návrh v tom našom pracovnom dokumente, v toho, tej predbežnej verzii, má za cieľ iba zabezpečiť, aby sme všetci mali rovnaké východisko, aby všetci mali to základné <coughs> pochopenie rovnaké. A to má byť východisko našej ďalšej spolupráce. A ja si myslím, že osobitný výbor, a to už som povedal, bol zriadený práve preto, lebo zasahuje nad rámec čisto finančných otázok, čisto ekonomických otázok. A toto sa pokúsime zakomponovať aj do našej práce. Dnes mám pocit, to môžeme len takto konštantovať, tie návrhy, ktoré tu odzneli. Náš britský kolega, ako ďalší, nie, nie, nie ešte pán Portáž, nech sa páči pán Portáž. Também, eh, muito rapidamente, eh, eu creio que a sugestão feita... Eh... Veľmi stručne, myslím si, že návrh, ktorý predložili socialisti, si zaslúži našu pozornosť. Mali by sme sa o to pokúsiť. Aj pán Confang predniesol veľmi dobrý návrh. Teda ide o naše pracovné postupy, ktoré musia obsahovať expertné znalosti. To potrebujeme zohľadniť v našom výbore. V tomto výbore je naozaj nevyhnutné, a urobiť nejaký program vypočutí, pričom musí byť zabezpečená pluralita názorov, pokiaľ ide o dôsledky, ale aj príčiny tejto krízy, pretože ak neurobíme správnu diagnózu, tak to liečenie, tá liečba určite nebude tá správna. A ešte jedna vec, ktorú by som chcel tuto načrtnúť. Pán predseda, možno je to na zamyslenie pre vás, aby naše pole pôsobnosti, naše právomoci boli skôr v zmysle strednodobých štruktúrálnych otázok, pretože zároveň tu máme výbor EKON, ktorý sa zaoberá finančným plánom, plánom obnovy, to sú rôzne regulácie, ktoré sú dôležité do budúcna, teda tá regulácia. Takže toto je krátkodobá perspektíva a strednodobá perspektíva, ktoré úzko veľmi spolu súvisia. Takže by sme mali sa na tom takto zamýšľať nad tým. Uh, just... Drahí kolegovia, práve mi povedali, že tlmočníci budú musieť prestať tlmočiť momentálne, takže budeme musieť pokračovať v angličtine. Máme ešte štyroch rečníkov na zozname, tak vás poprosím, aby ste vystúpili po anglicky.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 Okay.